Takže kolegovia, začneme o minútu vysvetlenie hlasovania. Chcem poprosiť každého, kto nemá záujem, aby opustil miestnosť. Teraz pristúpime k vysvetleniu hlasovania. Prvá je správa o zdraví zvierat. Pani Morvajová má prvá slovo na jednu minútu. Ďakujem veľmi pekne. Pani predsednička, prepačte, madam, ale Veľmi sa pokúsam o to, aby sme tu mali troška poriadok. Takže pani Morvajová, ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. E, milé kolegyňa a kolegovia, som taká rozrušená, že sa ani neviem odvážiť niečo povedať. Veľmi ma znepokojuje, či náš predseda Martin Schulz stihol svoj let na Fenian, pretože som počul, že teraz letí do Severnej Korei, aby tam hovoril niečo o demokra- aby sa tam niečo naučilo o demokracii a slobode prejavu. Veľmi sa ponáhľal, aby to stihol a dúfam, že sa mu to aj podarilo. Pokiaľ ide o ochranu zvierat a zdravie zvierat, tak všetko, čo v EÚ súvisí s e, agrárnou politikou, politikou hospodárskou a industrializáciou poľnohospodárskej politiky, škodí zdraviu zvierat podľa mňa. Všetko, čo pomôž, všetko, čo škodí mladý, malým podnikateľom, treba prestať podporovať. Bolo by lepšie, keby sme sa postarali o to, aby sme mohli chrániť zvieratá. Teraz pani Gil. Ďakujem, pani predsednička. Ja som podporila túto správu o zdraví zvierat. Myslím si, že je to pokrokový krok v európskom zákonodárstve a tvorbe politik. A osobne môžem povedať, že som veľmi za reformy, ktoré podporujú ďalšiu ochranu zvierat je to téma, ktorá rezonuje aj u mojich voličov vo West Midlands, ktorí, ktorí chcú vidieť dobre zaobchádzanie so zvieratami a to by mala byť hlavná stratégia. Je dôležité, aby sme aj zdôraznili prevenčný akčný plán v tejto správe, a najmä prenosné choroby zvierat, čo predstavuje problém pri zachovaní zdravia zvierat pri cezhraničnom styku. Vítam Európske, e, snahu Európskej komisie a jeho angažovanosť v otázke ochrany zdravia zvierat a, so zvyšovaním, a za zvyšovanie úrovni. Je to progresívna správa, ktorá ide správnym smerom. Ďakujem. Teraz pán Hanan. Ďakujem veľmi pekne. Jedna z tých e, tendencií v našom veku je, že používame legislatívu ako na, ako na zdôrazňovanie, nástroj na zdôrazňovanie cnosti a nezaoberáme sa dôsledkami zákona. Je to veľmi ťažké samozrejme, ale treba povedať, že je tu určité protirečenie medzi e, pohodou zvierat a prevahou chorôb spomínané v tejto správe, keď máme škaredé priemyselné veľkoplošné poľnohospodárstvo typu spred 30-40 e, rokov sme mali sterilné prostredie, kde sa choroby zvierat nešírili. Potom sme sa rozhodli, že pohoda zvierat je dôležitá ekoživot je dôležitý a preto sú nachylnejší k šíreniu chorôb z jedného poľnohospodárskeho majetku na druhý. A je dôležité sprároviť e, e, jasnú čiaru medzi pohodou zvierat a ostatnými vecami. Presne toto je to jadro problému a to by sme mali nechať na vnútroštátne riešenie. A teraz pán pospíšil. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ja som podporil toto nariadenie, pretože podporujem všetky právne predpisy, ktoré upravujú e, postavenie zvierat a ich ochranou. Tu ide skôr o technické normy, ktoré majú riešiť predchádzanie chorob zvierat a postupy, ako riešiť situáciu, ak by nejaká choroba prerastla do epidémie. Trocha ma mrzí, že sa tu nezaoberáme etickými normami, povedzme dobrými životnými podmienkami zvierat, ale teší ma to, že súčasťou dokumentu je vyhlásenie komisie, ktoré upozorňuje na dobre zaobchádzanie so zvieratami. Takže by bolo dobre, keby sme v budúcnosti neopravovali technické normy zaobchádzania so zvieratami v prípade ochorení, ale mali by sme sa zaoberať aj zlepšovaním postavenia zvierat ako živých tvorov, ktoré cítia, ktoré trpia a pre ktoré by vyspelá civilizácia mala mať iné pochopenie, než sú veci, ktoré sú hmotné. Ďakujem. Thank you, Ďakujeme. Na minútu pani Mici. Za minulé roky pokrok v legislatíve v súvislosti s blahobytom zvierat sa spomalil. Avšak zaznamenali sme eh, program, eh, pokrok v súvislosti s legislatívou o eh, zdraví zvierat. Je to skutočne mílnik aj na ceste k lepšiemu blahobytu zvierat a mohlo by to zmeniť zaobchádzanie so zvieratami v EÚ aj po celom svete. Táto legislatíva prináša nové dôležité opatrenia, aby e, chovatelia a šlachtitelia museli zaručiť také podmienky pre zvieratá, aby to zamedzilo ich utrpeniu. Tieto princípy sa budú uplatňovať v prípade všetkých zvierat a nie len tých, ktoré sú chované niekde, ale aj napríklad, ktoré žijú na ulici. Takže ja si myslím, že toto je dobrý začiatok novej vlny eh, európskych aktivít, ktoré by zaručili zvieratám lepší úroveň ochrany. Ďakujem teraz pán Mamikins. Ďakujem za slovo. Pri tomto hlasovaní sme hovorili aj o antimikrobiálnej rezistencii a o príslušných opatreniach Taktiež sme hovorili o tom, že je treba obozretnejšie používať antibiotika. A taktiež máme tu príslušné údaje a tieto údaje by mali byť v dispozícii Európskej komisii. Môžeme tu len podporovať zbieranie údajov a využívanie lepšej alebo vytvorenie lepšej stratégie pretože mm, od toho závisí aj naše zdravie, aj zdravie zvierat. A ja som podporil toto uznesenie, nezáv- pretože skutočne e, dobrý život zvierat znamená dobrý život pre nás a preto som podporil svojim hlasom toto uznesenie. Pán Polčák, ďakujem. Ja som tiež podporil návrh správy a nariadenie, pretože to nie je len otázka toho, či máte radi zvieratá alebo nie. Myslím si, že naša povinnosť e, podporiť lepšie zaobchádzanie so živými bytostiami a to je nepochybné, napriek tomu, že v starom rímskom práve zvieratá boli vnímané ako veci, tak dnes už to možné nie je. Je treba ich vnímať ako živých tvorov, ktorí sú, ktorí, ktorí trpia, ktorí sú súčasťou e, priestoru okolo nás. Nede to len o práva zvierat, ale v prenesenom zmysle tu ide aj o práva občanov, pretože práva spotrebiteľov sú súčasťou širšieho ponímania práv zvierat. Antibiotická rezistencia voči antibiotikám, ktoré sú plošne podávané, to je jeden z hlavných problémov, ktorým čelíme v oblasti chovu zvierat No je treba sa na to zamerať a za, samozrejme zatra po obede sa o tom bude diskutovať. Ďakujem, pán Takula. Ďakujem za slovo. Takže ja by som chcel poďakovať spravodajcovi Selimovičovi a taktiež jeho predchodcovi, ktorý odišiel do dôchodku. Je to veľmi dôležitá téma, ktorej by sme sa mali venovať v tejto správe poprvýkrát kombinujeme dobré životné podmienky pre zvieratá so životnými podmienkami pre ľudí a je taktiež dôležité znížiť mieru využívania antibiotík na európskej úrovni, tak aby tieto antibiotika ešte v budúcnosti niekedy zaberali. A taktiež ostávajú reziduá týchto antibiotík v zvieracom mese a preto je dôležité, aby členské štáty medzi sebou spolupracovali. Máme teraz trhové hospodárstvo a jednotný trh a preto je dôležité, aby sme na európskej úrovni sa starali e, o ľudí aj o zdravie zvierat. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem. Podporil som túto správu. A rád by som pogratuloval výboru Agri a príslušným poslancom, ktorí tvrdo pracovali. Je treba zamedziť šíreniu e, chorú, ktoré sa prenašajú zo zvierat na ľudí. A nejde nám tu len o životné podmienky pre zvieratá, ale aj o verejné zdravie. Je treba identifikovať dôležité choroby, identifikovať hrozby, riziko a naďalej monitorovať dobrú implementáciu e, priaznych podmienok pre zvieratá. Taktiež je treba znižiť využívanie antibiotík vo zvieratách a tým pádom zlepšiť kvalitu života zvierat a zlepšiť aj kvalitu e, nášho polnospodárskeho výstupu. Vážni kolegovia, my aj E, veľmi veľa exportujeme e, z Írska, táto, preto všetkým hovedzie meso a táto správa nám pomáha zaručiť dobré podmienky a štandardy. Ďakujem. Teraz dostala sa pani Morvaj. Ďakujem, takže myslím, že teraz tu Máme opäť e, ďalšie pokrytectvo. tvárime sa, že sme dobrí a samozrejme, pokiaľ môžeme podporiť drobných polhospodárov, tak to je dobrý nápad, ale ja sa pýtam, kde sú tu teraz tí miestni polospodári? Vôbec ich nepodporujeme. A ich e, Vôbec nerobíme nič pre týchto ľudí. A ja si myslím, že na základe politiky Európskej únie sme napríklad zničili aj ovocné sady a v Maďarsku naše polospodárstvo taktiež poškodzujeme. A teraz sa tu podporuje, aby mali žiaci na školách e, ovocie. Ďakujem pani Gil. Ja som podporila túto správu, gratulujem aj správodajcovi. Vítam, že táto správa, táto, tento parlament vyšší rozpočet pre túto schému pre 2017 a 18 a je dobré, že sme našli peniaze tých 20 miliónov, ktoré poputu do rozpočtu pre túto schému. Je to téma, ktorá je blízka môjmu srdcu, pretože v roku 1999 môj prvý úspešný pozmenujúci návrh sa týkal práve iniciatívy Mlieko na školách a predovšetkým vítam, že táto schéma pridáva skutočne výživné alternatívy k rôznym ochuteným nápojom a sladkostiam, ktoré deti konzumujú. A myslím si, že to dobrá dohoda aj pre e, britských daňových poplatníkov, aj to ďalší pozitívny aspekt britského členstva v Európskej únii. Ďakujem, pán Henen. Ďakujem. Za tých 17 rokov, čo tu sedím, dúfam, že už to nebudem myslieť dlhšie po referendu, ale uvidíme. Ja som ani raz nezažil uh, toho, že by nejaký vyživový poradca alebo dietológ ma loboval, aby som podporil túto schému. Ide tu iba o farmárov, iba oni sa, iba o mne ma kontaktovali. A e, my e, v našej e, západnej strave máme príliš veľa mliečných výrobkov, ale to je predsa jedno. Ja si myslím, že školy by si to mali vyriešiť sami, dokonca ani nie na národnej rovni, ale aj na miestnej úrovni. Takže táto otázka sa tu rozhoduje, rozhoduje za 600 miliónov občanov, ako sme sa dostali do tejto fáze. Samozrejme, je to príliš veľa lobbystov, pretože medzi e, vládami a Bruselom je obrovská e, vzdialenosť, ktorá potom slúži nejakým skrytým záujmom. Ďakujem, pán Nekov. плодове и зеленчуци и мляко в учебните заведения, защото силно вярвам, Treba povedať, že pokiaľ ide o školské zariadenia, tá, tento program naozaj umožní prijatie lepšieho režimu, vyváženejšieho režimu pre e, mladých, vyváženejšej diety. Musíme podporovať e, to, aby súčasťou tohto programu boli e, bioprodukty, to je veľmi dôležité, majú lepšiu kvalitu a sú prirodzenejšie. Nové úpravy, ktoré vstúpia do platnosti v roku 2017, eh, zdôrazňujú úlohu miestnych výrobcov a výrobu eh, potravín z blízkosti. Takisto ide o o deti, ktoré sú v menej výhodných oblastiach. Ďakujem. Pekne, pani predsedkyne. Ja som váhal, zda podporiť. Ďakujem, ja som váhal, či mám podporiť tento dokument, nakoniec som ho podporil, pretože otázku zdravej výživy mladých ľudí považujú za veľký problém. Jasne sa ukazuje, že pri mladej generácii vo väčšine Európy je problém eh, obezity a nezdravého životného štýlu veľmi dôležitý. Preto som podporil tento návrh, ktorý má posilniť zdravú výživu detí na školách. Som presvedčený, že nie je možné to tým deťom vnúcovať, ale je možné im urobiť takúto ponuku. Ehm, uvidíme, ako sa to bude, bude riešiť pomocou dotácií, či to bude efektívne, nakoľko tieto dotácie naozaj pomôžu mladým ľuďom, alebo budeme dotovať zase len polnohospodárov. Je dobré teda po dlhšom období vyhodnotiť, nakoľko ten program je efektívny a nakoľko na základe tohto programu mladí ľudia budú e, viac využívať ponuky zdravej výživy na školách. Pán Mamikins. Ďakujem. Zdravie našich detí a účinné vzdelávanie na školách je, sú chrbticou Európskej únie a taktiež základom do budúcnosti, pretože pokiaľ nebudú deti, tak nebude žiadna budúcnosť. A ja podporujem eh, viac eh, ovocia a mliečných produktov na školách. Je to potrebné opatrenie, ale taktiež je dobré podporiť našich polnospodárov. Napríklad u nás v Lotyšsku sú polnospodári veľmi dôležití a veľmi e, trpelí po uvalení sankcií na Rusko. Zelenina, ovocie a mliečne produkty sú oveľa lepšie pre deti než napríklad e, čipsy. Podpora na jeden školský rok neprekročí 25 miliónov eur a myslím si, že e, sa nám to určite navráti. Pán Polčák, ďakujem. Ten príbeh nie je úplne černo-bielý. Je pravda, že podporovať určité výrobky by sme mali len v určitých prípadoch. Ja som váhal so svojou podporou, ale potom som sa rozhodol podporiť tento návrh, že v porovnaní s pôvodným návrhom z minulého roka tam došlo k posunu. V Českej republike tento program Mlieko na školách je veľmi úspešný, zapojilo sa do ňoho viac než 3000 škôl a 600 tisíc žiakov konzumuje výrobky z tohto programu. Ja nehovorím, všetky výrobky sú 100% zdravé, ale pokiaľ máme e, bojovať e, so sladenou Coca-Colou, tyčinkami a ďalšími nezdravými potravinami, tak podpora ochuteného mlieka a príslušných výrobkov je oveľa menším zlom. A je dôležité, aby takéto stravovacie návyky potom deťom ostali, aby si navykli v mladom období, než aby potom neskôr dochádzalo k problémom. Teraz pani Záborská. Ďakujem, pani predsedníčka. Som predložený návrh, pretože pre Slovensko má mliečny program veľký význam. Podľa štatistík totiž slovenské domácnosti spotrebujú najmenej mlieka v rámci celej Európskej únie. Slovensku sa program Školské mlieko pod záštitou Európskej únie začal realizovať v roku two thousand and four umožňuje deťom a ich rodičom kupovať si mliečne výrobky za cenovo výhodnejších podmienok. na niektorých školách boli vďaka tomu umiestnené mliečne automaty. treba si uvedomiť že konzumácia ovocia zeleniny a mlieka klesá v celej európskej únii. zvýšenie konzumácie mlieka a ovocia a zmena stravovacích návykov preto nepochybne patrí do sféry starostlivosti o verejné zdravie a teda je jednou z kompetencií európskej únie. ďakujem pekne. arvoisa tätä mietintöä. kiitokset siitä esittelijä tarabella. ďakujem spravodajcovi pánu tarabellovi podporil som túto správu. viem že to nie je hlavná záležitosť pre Európsku úniu, ale to taktiež dôležité, keď sa chceme starať o verejné zdravie. Mnohé krajiny sa organizujú odlišným spôsobom, ale skutočne toto je zásadná otázka pre verejné zdravie, pretože v Európskej únii momentálne e, máme e, veľkú mieru obezity, cukrovky, kvôli stravacím návykom detí, ktoré konzumujú príliš veľa e, sladkých nápojov a sladkosti. Pán Henen bol inteligentný. Opäť využil svoj prejavy, bol kritický k Európskej únii a je to ako pán Cameron, ktorý absolútne otočil a dnes e, hovorí ináč, než hovoril v minulosti. veľmi pekne. E, myslím si, že je to veľmi dobrý program, preto som podporil túto správu, pretože e, sú tu e, stravovacie alternatívy pre študentov v celej EÚ a to presne potrebujeme, pretože nie vždy je možný prístup k takémuto k takýmto potravinám. Vytvorí to tiež pracovné miesta zvýši sa spotreba týchto zdravých potravín medzi deťmi a e, e, takisto by sa mala distribuovať príslušné financovanie pre e, lokálnych výrobcov. Sú tu i ďalšie výrobky ako orechy, jogurty a syr, ktoré by tiež mali pot- mať potrebu okrem mlieka a zeleniny, pokiaľ ide napríklad o zdroj vápnika aby sa e, podporili e, príslušné potreby detí v danom regióne. Ďakujeme. A ďalšia správa na našom zozname je správa Fleckenstein. Pani e, Steiler má slovo na minút. Podporila som tie výzvy, ktorými, ktorými adresovali zástupcovia odborov a výrobcov zo Škótska. My si myslíme, že paušálny návrh neuznáva vlastne zložitosť E, situácie prístavov v Spojenom kráľovstve v Škótsku. V tom negociačnom procese je dôležité, aby e, e, sa zástupcovia z parlamentu stretli so zástupcami rady, kde treba uznať legitímne požiadavky zo Spojeného kráľovstva. Zabezpečme teda prosím, aby potrebné výnimky pre e, prístavy v Spojenom kráľovstve boli v negociácii zahrnuté. Verím, že z toho vzíde nakoniec dobrý výsledok. Ďakujem, pani predsedajúca. Ďakujeme, slovo má pani Gill. E, moja, moje, e, môj volebný ok, okrsok je síce vo vnútrozemí, ale dodáva množstvo sekundárnych e, tovarov a služieb prístavom. A toto je po tretíkrát, čo komusia sa snaží modernizovať prístavné služby a obávam sa, že ešte stále to dobre nepochopili. Moje výhrady k tým najnovším návrhom sú tie, že neuznávajú diverzitu e, sektoru prístavov v EÚ Rovnako sa im nepodarilo e, zohľadniť environmentálne dopady prístavu. Moje obavy však e, smerujú hlavne k právam e, v oblasti zamestnanosti, právo naštrajkovať a právne výzvy, ktoré by mohli mať pred sebou odbory. Je to nástroj, ktorý má potenciál zmierniť sociálne otázky ešte viac a preto podobne ako ďalší e, kolegovia z mojej strany, sme hlasovali proti tejto správe. Slovo má pán Henen. Ďakujem, pani predsedajúca. Táto smernica e, presne ukazuje, prečo Británii by bolo lepšie mimo EÚ. Je to smernica, ktorá jednoducho nezohľadňuje špecifiká a osobitosti našej krajiny. Európske prístavy sú oveľa väčšie, a oveľa vzdialenejšie než e, e, veľmi malé a blízko vzdialené od miest. Britské prístavy jednoducho ich e, nevla, nevlastnia. Štáty vytvárajú obrovské prebytky pre, ministerstvo pre, pre dane. Takže naozaj tie obrovské prístavy ako Rotterdam alebo Antwerpy Jednoducho to ne, e, má dopad, e, nepopisuje to našu situáciu, kde už je obrovská konkurencieschopnosť medzi súkromnými e, prístavmi. A prečo ich ale teda nevyňali? Pretože to bol akýsi rukojemník v celom tom rokovaní medzi komisiou a parlamentom. A teda sa likviduje celý dôležitý priemysel niekým iným z diálky. Ďakujeme pani Curtin Darling. Ďakujem veľmi pekne. Hlasoval som proti tomuto balíčku dnes, pretože je tu málo eh, jasne uchopiteľných prínosov pre životné prostredie či pracujúcich. Navrhovaná legislatíva eh, ne, ne, eh, sa jej nepodarilo zohľadniť tieto faktory a poslanci za našu stranu budú ale pracovať na lepšej legislatíve. Musíme si však pripomenúť, že všetky tie terajšie modely, kde má Spojené kráľovstvo prístup na jednotný trh, toto boli práve typy predpisov, e, ktoré budeme musieť e, prijať bez toho, že by sme mohli e, spochniť, ak opustíme EÚ. Ak chceme mať E, ako región i krajina vplyv na tieto rozhodnutia. Je nevyhnutne dôležité, aby sme zostali v EÚ nielen kvôli pracovným miestám pre investície a práva, ale tiež pokiaľ ide o budúcnosť našich prístavov. Ďakujem. Slovo pán Bašír. You, Ďakujem. Ak sa niečo uh, ak niečo nie je pokazené, tak to neopravujte. To sa hovorí u nás, ale toto nejak zaniklo v tomto e, procesi. Naše prístavy v Británii sú špičkovou, svetovou špičkou, pokiaľ ide o výkonnosť a služby. A mali by sme im dávať e, práve známku ex- excelentnosti, ale a nie zmierňovať e, predpisy, ale práve toto robia tieto nové predpisy. Je to ďalší príklad paušálnej e, legislatívy, ktorá by vlastne mohla otupiť e, konkurencieschopnosť britských e, prístavov. Byrokracia by znamenala, že všetky prístavy v mojom volebnom okresku by si poškodili v svojej konkurencieschopnosti a tým pádom by mali problémy s budúcim rastom. Ja som hlasoval proti tomu, tomuto, tejto legislatíve a budem podporovať naďalej pracujúcich a odbory, aby sa vytvorili nové e, príležitosti pre e, prístavy v mojom regióne. Ďakujem pekne. Historicky e, i dnes prístavy zohrávajú veľmi dôležitú úlohu v EÚ. Spravodlivejší systém manažmentu je naozaj dôležitým krokom Vieme, že Európska komisia začala e, vyšetrovať e, e, prípady podporných programov dotácií v Holandsku, a v ďalších krajinách. My nemôžeme jednoducho nerešpektovať národné špecifika. Nemôžeme porovnávať Rotterdamský prístav s mikroprístavom napríklad v mojej krajine, v Lotyšsku národné špecifiká zohrávajú dôležitú úlohu pri prevádzkovaní týchto pre, prístavov a nemali by sme e, zabúdať na práva zamestnancov. E, tento program hovorí o tom, že e, zjednotenie nie je možné, preto som hlasoval, hlasoval proti tomuto, tejto správe. Ďakujeme pani Mak. Este important să avem reguli contabile. Ďakujem, je veľmi dôležité, aby sme mali veľmi prísne pravidlá účtovníctva a jasné pravidlá pre e, e, prístavy v spoločnej európskej siete Potrebujeme konkurencieschopnosť, e, transparentnosť, nechceme monopol jednoducho, chceme naozaj to, aby takéto praktiky skončili. Výber dodávateľov pre prístavné služby by mal byť otvorený, verejný a všetky, všetci záujemcovia by mali mať prístup k postupom a všetko by malo prebiehať verejne. Je dôležité, aby táto transparentnosť bola zabezpečená i pre Rumunsko. V Rumunsku máme e, viaceré prístavy a všetky tieto prístavy sú, sú súčasťou tejto siete. Chceme transparentnosť, nechceme monopol, nechceme pašovanie, Chceme jasné pravidlá účtovania a to by malo platiť i pre procedurálne práva. Ďakujem. Ďakujeme slovo na pán Kelly. Ďakujem e, veľmi pekne. E, s, hlasoval som spoločne so skupinou e, za túto správu. Je tam dobe, veľa dobrých návrhov. E, je dobré, že smerujeme k transparentnosti. E, E, pokiaľ ide o vzťahy našich prístavov. Treba tiež rešpektovať e, práva tých, ktorí pracujú v týchto prístavoch. Musíme sa tiež pozrieť na to, čo sa udialo v Paríži na COP21 a aké sú tu výzvy pri redukovaní e, emisí. Ak chceme splniť tieto ciele, budeme musieť viac sa zameriať, zameriavať na prístavy. Veľmi E, dobrý prístav je v Shannon Points v mojej, v mojej e, volebnej oblasti. Môže výrazne prispieť, pokiaľ ide o prijímanie veľkých remorkérov a veľkých lodí, ktoré nemôžu prísť do iných prístavov. Ďakujem. Slovo má pán Kaputo. Ďakujem veľmi pekne. Legislatívny rámec je dôležité, aby umožňoval čelenie zneužívaniu trhu, aby to bolo všetko v prospech tejto službe, je dôležité mať nezávislý inspekčný orgán, ktorý bude naozaj nezávislý. Je tiež potrebné, aby všetci aktéry boli konzultovaní. Pokiaľ ide o dopravné systémy, je tiež dôležité zaoberať sa štruktúrálnymi úzlami a patričným spôsobom plánovať ich činnosť pri realizovaní nových infraštruktúr. Viete, že nariadenia, ktoré, ktoré sa teraz schvaluje, napriek tomu, že to nie je konečný text, by malo stanoviť jasný právny rámec, pokiaľ ide o fungovanie. Môžete prosím spomaliť, hovorí pani predsedajúca. Rečník pokračuje. Je čas záverečné hlasovanie. Je dôležité venovať viac pozornosti ekologickým dopravným prostriedkom aby sa lepšie prispelo k energetickej efektivite. Ďakujem. Ďalšia správa, e, boj proti e, podvodom. Pani Morvaj, nech sa páči. Kedves képviselőtársaim, a korrupcióval és a közpénz... Nos, pokiaľ ide o e, korupciu a keď ide o podvody, musíme urobiť oveľa viac v boji proti ním. Verím, že je naozaj veľmi pozitívne, e, ak budeme robiť v tejto oblasti viac. Vieme však na základe našich doterajších skúseností, že i tu e, sú nezrovnalosti, keď sa pozrieme na e, situáciu v Rumunsku. Vidíme, že v Rumúnsku sa bojuje proti e, podvodom, kde dochádza k zneužívaniu na politické e, ciele. Tieto skúsenosti sú dôvodom e, preto, že som nemohla hlasovať za túto správu a hoc i táto správa prispieva k tomu, že môžeme proti podvodom bojovať lepšie, aj tak som nemohla tú správu podporiť. Budem veľmi striktná. Len minútu máte, prosím, hovorí pani predsedajúca. Pani Gill, boj proti podvodom bol veľkou prioritou EÚ po celý čas, kedy som e, tu bola. Čo vítam u tejto správy je, že e, sa tu načetávajú výzvy spojené s ochranou európsky, za, e, finančných záujmov EÚ, ale v boji proti podvodom môžeme tiež zachovať si e, dôveru našich občanov. V tejto správe sa ukazuje, že sú tu oblasti, kde množstvo členských krajín by mohlo popracovať. Vrátane Spojeného kráľovstva je dôležité uznať, že množstvo podvodov, ktoré sa rieši, sa je e, zo strany členských krajín. V tejto správe je návrh e, publikovať pravidelnú správu o boju proti korupcii v EÚ a tiež Ide o harmonizáciu metodológie, pokiaľ ide o miery chybovosti na úrovni EÚ. Avšak e, musíme tiež vytvárať legislatívu, pokiaľ ide o minimálnu mieru och- ochrany informátorov. Ďakujem. Mr. Pospíšil. Pán Pospíšil. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička ja vítam správu, ktorá rieši otázku ochrany finančných záujmov Európskej únie, pretože tá správa veľmi dobre popisuje problémy, s ktorými sa stretávame. Dochádza k porušovaniu predpisov, či už z nedbalosti alebo úmyselne, teda páchajú sa tu priamo aj podvody. Ale tá správa si nakoniec nevyslúžila moju podporu, zdržal som sa, preto by som to teraz chcel vysvetliť. Ja osobne sa totiž nedomnievam, že je to správny prostriedok pre boj proti e, tomuto neduhu, teda aby sme zriadili nový úrad Európskeho prokurátora, to mi nepríde plné. Domnievam sa totiž, že tento nový úrad nezlepší stav boja proti finančným podvodom, pretože proti finančným podvodom by mali bojovať e, justičné orgány jednotlivých členských štátov. Ale justícia ako taká môže trestnoprávne rozpoznať a odsúdiť protiprávne konanie tých, ktorí tu napríklad zneužívajú dotácie. Mr. Mamakins. Pán Mamakins. Vážená pani predsedajúca, v porovnaní s rokom 2013 došlo v roku 2014 k nárastu korupcie o 36 a počet nezrovnalostí sa zvýšilo 45 došlo, išlo až o 16 tisíc prípadov. A toto je vyňaté zo správy e, Dvora auditorov, kde sa hovorí o e, podvodne vynaložených výdavkoch e, za rok 2014, ktorých by malo byť až 4,1 Hovoríme teda o naozaj obrovských čiastkach, ktoré sa vynakladajú neefektívne. Straty dosiahli až 120 miliard eur. A toto sú oficiálne údaje a nevieme, ako vyzerajú údaje skutočné, teda neoficiálne. No a e, v dôsledku toho e, požiadavka komisie na zverejne všetkých dokumentov je niečo, čo dokážem podporiť. Ďakujem veľmi pekne. Ďalšou správou je správa Milnera. Tu dávam hneď slovo pani Morvej. Ja myslím, že nemusím ďalej vysvetľovať, prečo som nehlasovala za túto správu. A chcela by som len upozorniť na jeden detail, ktorý poznamenal toto hlasovanie. Každá politika EÚ, vnútorná aj vonkajšia, by mala byť e, vytváraná tak, aby e, chlapci aj dievčatá aj osoby všetkých ostatných e, sexuálnych identít z toho mali prínos. Toto je Európska únia, a jej základné hodnoty. Ja by som chcela niekoho poprosiť, aby mi vysvetlil jednu vec. Sú tu ženy, sú tu muži a iné sexuálne totožnosti, ale ako v rozhodovaní by bolo možné prihľadať osobitne na potreby e, ľudí, ktorých e, totožnosť nepoznáme? To je prvá otázka. A druhá otázka, kedy by sme mali hovoriť e, o, ke, ľuďoch, ktorí zarábajú 300 e, eur, napríklad ako v Maďarsku zdravotníci, ktorí sú vystavení e, výkyvom ekonomiky. Ja by som vám, hovorí pani predsedajúca, chcela zaželať všetko najlepšie k Medzinárodnému dňu žien. Mali sme príležitosť hlasovať o mnohých správach, ktoré sa týkali záležitosti žien. A myslím si, že je veľmi dôležité, aby sme riešili gender mainstreaming. A vzhľadom k tomu, že je rok 2016, myslím si tiež, že je Eh, najvyšší čas, aby sme túto vec už konečne uložili. <laughs> A eh, proste už to nemal byť ani problém. Mnohé štáty zaostávajú a keď sa pozrieme na rozdiely medzi platmi mužov a žien, tak napríklad v Spojenom kráľovstve vidíme rozdiel eh, vo výške 9,4% medzi mužmi a ženami. Tiež počas celého celej kariéry ženy zarobia pravdepodobne okolo 300 tisíc libier menej než ich mužskí e, partnerov, teda muži v rovnakých pozíciách. A to znamená, že nevyužívame potenciál žien naplno a osobitne v oblasti, ako je, ako je technika, ženy nie sú zastúpené dostatočne, takisto v sektore, ktorý stále rastie, teda v informačných technológiách. Ďakujem. Ďalšou rečničkou je pani Forenza. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Chcela by som sa takisto aj poďakovať aj ja spravodajkyni za to, že nám predložila túto správu a za to, že nám umožnila hlasovať o ňom práve 8. marca. 8. marca je dlhá tradícia. Je to boj žien za ich práva. A vieme, aký dlhý už tento boj je. Myslím si, že je nesmierne dôležité, že treba urobiť ďalší krok v tomto zmysle. Myslím si, že budeme môcť e, pristúpiť e, aj k uznaniu plných práv menšin LGBTIQ Taliansku je to niečo, čo ešte dlho nebudeme mať. Myslím si, že práve prosredníctvom tento správy sme vyslali signál práve týmto zmyslom a v tomto smere. A myslím si, že je to aj na prospekt samotnej správy. Pán Mamakins, Mamikins, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. Je skutočne škoda, že sme museli túto správu písať pretože bez ohľadu na to, ako, koľko uznesení správ a iných dokumentov v parlamente príjmeme, nie sme ani sami zástupcami alebo predstaviteľmi ideálnosti, ani v otázkach rodovej rovnosti. Rovnosť medzi pohľaviami je v politickom živote veľmi dôležitá, pretože ak by Európsky parlament e, uplatňoval súčasné princípy, tak by to viedlo k reálnym zmenám a e, to by, to by išlo, alebo teda boli sme príkladom pre ostatné štáty a organizácie. Teda ja som hlasoval za túto správu, pretože súhlasím s jej princípmi. Ďakujem veľmi pekne, pani Záborská. Thank you, madam president. Zásadne odmietam požiadavku, aby výbor pre rodovú rovnosť dostal kompetencie, ktoré by z neho spravili akýsi supervýbor nadradený ostatným stálym výborom. rovnako som presvedčená že vôbec nikto vrátane žien pracujúcich v tejto inštitúcii nepotrebuje zavedenie novej funkcie takzvaného stáleho spravodajcu pre gender mainstreaming. predložený text ktorý pripravil výbor pre práva žien a rodovú rovnosť nie je ničím iným než únosom parlamentarizmu cez zadné dvierka byrokracie. navyše správa znovu potvrdila nebezpečenstvo ktoré vyplýva z mnohoznačnosti slova gender. správu som nemohla podporiť. ďakujem pekne. E, pokiaľ ide o tento, túto správu gender equality, o rodovej rovnosti, e, to v podstate možno povedať, že my e, neberieme do úvahy práva miliónov žien v Európe, v Európskej únii, ktoré vychovávajú svoje deti. Sú to ženy, ktoré chcú pracovať doma, ktoré sa chcú venovať výchove detí. Toto sú hodnoty, ktoré sú veľmi dôležité. Život detí, život národov, život Európy, od toho závisí a preto je veľká škoda, že Európsky parlament prejavuje takýto nezáujem o ženy a rodiny. Je jasné, že parlament má že, že, boli, že boli v tejto správe uvedené aj zmienky o požiadavkách homosexuálnej lobby. Nech sa páči, slovo má pani Forenca. Ďakujem, pani predsednička. Myslím si, že táto správa je správou, ktorá je veľmi dôležitá a myslím si, že to dobre ilustruje moje hlasovanie za. Dneska sme sa zúčastnili aj v týchto priestoroch diskusie, keď sme hovorili, aká je nebezpečná eh, xenofóbia a rasizmus, ktorá oddeluje ľudí múrmi a ostatnými drôtmi. Myslíme si, že pri migračnom e, e, fenoméne nemôžeme rozlišovať medzi ekonomickými migrantami a utečencami. Hovoríme o mužoch a ženách, ktorí utekajú pred zlou situáciou. Samozrejme, vidíme, že v minulosti bola práve migrácia mužov eh, veľmi dominantná, avšak dnes vidíme celé rodiny, ktoré každý deň riskujú svoje životy a myslím si, že túto situáciu musíme analyzovať. Uh, Ďakujem pani Morvaj na jednu minútu. Extremely scary Hannibal report. Gendered forms of violence and discrimination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 dnešnej invázie do Európy zrejme dochádza k nepochybnej diskriminácii proti ženám. Táto diskriminácia je základom pre žiadosť o azyl alebo dôvodom o uchádzanie sa azyl, ako sa hovorí správe pani Hanibolovej, čo znamená, že v zásade každý má právo prísť do Európy a v zásade by e, mali mať e, ženy aj rovnaké právo, pokiaľ ide o zjednocovanie rodín. Čiže dvere do Európy sú otvorené, ktokoľvek môže vojsť. Naozaj je tá práva desivá. Pani predsednička, ja som hrdá na to, že Európsky parlament hovorí za jednu z najzraniteľnejších skupín v našej spoločnosti. Sú to ženy utečenkyne. A blahoželám kolegyni Mary Hannibalovej, ktorá presadila túto správu v parlamente. E, deti a ženy, dievčatá a ženy, ktoré v súčasnosti prichádzajú ako utečenky, e, prevažujú početne nad mužmi. Naďalej sú vystavené aj osobitným e, typom prenasledovania z dôvodu svojho pohľavia. Preto asilové konanie, ktoré prihliada na ich zraniteľnosť a lepšia spolupráca medzi členskými krajinami EÚ v boji proti prevádzačom je nevyhnutná. Je potrebné, aby ženy mali možnosť spať a sprchovať sa osobitne. Ja viem, že boli vyvinuté isté snahy o ochranu týchto žien. Pani González Peňaz, ďakujem veľmi pekne, pani predsedajúca. My, my sme už o tejto veci hovorili minulý štvrtok, kedy sme e, odporúčali, aby e, migranti e, ekonomicky zostali vo svojich krajinách. A toto je pre tisícky ľudí odsudenie alebo rozsudok smrti, pretože v tých, v tých krajinách dochádza k obrovskému porušovaniu ľudských práv. Tí ľudia tu však nie sú nelegálne, oni sú tu v rámci medzinárodnej Eh, medzinárodnej legislatívy, medzinárodného práva a eh, sú to tisíce ľudí, ktorí eh, trpia počas toho, tej svojej cesty, hrozia im obrovské rizika, zdravotné, dokonca ohrozujúce život a tie ohrozujú ženy ešte viac než mužov. Sú to Ehm, sú to ľudia, ktorí unikajú z humanitárnej krízy a mali by sme im pomôcť, aby sa týmto rizikám vyhli. Ja som hlasovala za túto správu, pretože je to správa, ktorá podporuje ľudské práva, práva žien, e, ktoré majú osobitné e, potreby. A je tiež dôležité, aby sme vytvorili také opatrenia, aby sme, aby sme zabezpečili e, integráciu týchto utečencov. Ďakujem veľmi pekne. Pán Mamikins. Ďakujem veľmi pekne. Máme isté oficiálne údaje. Začiatkom roku 2015 38 všetkých e, uchádzačov o azyl v Európskej únii boli ženy a deti. E, v priebehu tohto roka došlo k 55-percentnému nárastu žien a detí. Je nesporné, že ženy, deti, starší ľudia sú najzraniteľnejší najmä v situáciách e, vojenského konfliktu. Preto treba vytvoriť všetky možné podmienky na zabezpečenie rešpektovania ľudských práv pre tieto zraniteľné skupiny, najmä ženy a deti, ktoré potrebujú ochranu. Podporujem správu, podporujem jej ciele, a to, že sa v nej zdôrazňujú tieto aspekty. Je potrebné urobiť všetko v Európskej únii na to, aby sme rešpektovali vysoké štandardy, ktoré sme dosiahli v Európskej únii. Pani Záborská. Stotožňujem sa s tým, že ženy, ktoré sa ocitnú v situácii utečenkyň a žiadajú o azyl, sú obzvlášť zraniteľné. Najmä vtedy, ak sú zároveň matkami obdivujem tieto ženy a súhlasím s tým že si zaslúžia špeciálnu pozornosť a ochranu. no nemohla som podporiť predložené uznesenie pretože tieto ženy sa opäť stali rukojemníčkami v ideologickom zápase o hodnotu každého ľudského života aj toho ktorý sa ešte nenarodil. ponúknuť ženám namiesto pomoci a podpory hundred zľavu na potrat je prejavom cynizmu tým ktorí to navrhujú nejde o oslobodenie ženy ale o ich zotročenie a na tom sa ja nikdy podieľať nebudem. ďakujem. pani albiol guzmán my sme hlasovali za túto správu pretože dnes. eight marca e, spolucítime s tisíckami žen, ktoré sú uväznené pred hranicami a musíme si pripomenúť, že Európa, ktorá trestá e, ilegálnych imigrantov, e, tým podporuje e, sexuálne aj iné zneužívanie týchto žien. To sú ľudia, ktorí utekajú pred bombami, pred chudobou a pred hrozným zaobchádzaním. A tieto ženy prichádzajú do Španielska a nachádzajú v Španielsku spolubojovničky. E, sú to ženy, ktoré bojujú proti Daešu, ktoré bojujú v subsárskej Afrike, e, ktoré bojovali v Latinskej Amerike e, a bojujú proti zločineckým praktikám nadnárodných spoločností. A toto sa napríklad prejavilo do, do vraždy, alebo teda vraždenia týchto odbojených žien napríklad v Hondurase. Takže my tieto ženy podporujeme. Ďakujem kolegyne a kolegovia, tým uzatvárame vysvetlenia hlasovania a ukončujem toto, prerušujem toto zasadnutie až do tretej hodiny.